je taký dôležitý, že bude na ňo aplikovaný ten najvyšší štandard Európskej únie. Ďakujeme, pán komisár. Rozpráva k tomuto bodu programu je uzavretá a teraz mám 6 návrhov na uznesenie, o ktorých budeme hlasovať po ukončení tretej rozpravy. A tretia rozprava sa týka Iránu najmä prípadu Nasrin Sutudeovej. Máme tu 6 návrhov na uznesenia. Prvým rečníkom bude na minútu a pol pán Belder. Ja, voorzitter. Ďakujem, pán predsedajúci. Presne pred týždňom Výťaz, ktorý dostal Nobelovú cenu, publikovala v, news, v americkom časopise článok o svojej priateľke, ktorá bola odsudená na 11-ročné väzenie a touto priateľkou bola pani Sutudeová. Tým chcela upriamiť pozornosť Západu na prípad Nasrin Sutudeovej, a všetky prípady porušovania ľudských práv v Iráne. Rozpráva v tejto snemovni predstavuje čiastočnú odpoveď na tento výkrik Šren Abadi nezabúdať na prípady Nasrin Sutudeovej a iné prípady porušovania ľudských práv v Iráne. V marci som predložil správu v mene Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu, v ktorej sme volali po jednomyseľnom zareagovaní Európy na to, čo sa deje v Iráne. Ďakujeme. Pani Šake na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán komisár File. Vážení kolegovia poslanci, ešte raz musíme hovoriť o ľudských právach v Iráne. Po tom, čo tu, Sutude bola odsudená na 11 rokov. Dokonca aj zakázali vykonávať svoju prax, právo, a slúžiť spravodlivosti. Právny štát v Iráne neexistuje a súdny systém je vysoko spolitizovaný. Obhajoba ľudských práv sa v Iráne považuje za akt voči národnej bezpečnosti zameraný. Nasrin Sotuda je právnička, matka dvoch detí a obžalovali ju zo zločinu proti národnej bezpečnosti. Obhajovala Zahru Bahramiovu, holandskú občianku, ktorá bola odsudená na smrť po tom, čo s ňou hovoril holandský diplomat a to v atmosfére závažných pochybení a pochybností o tom, či proces je spravodlivý. Vidíme pred nami slabý režim, ktorý núti svojich vlastných občanov brániť sa pred ním a nie starať sa o svoje vlastné živobytie. Pri pokuse aby Irán spolupracoval s jadrovými záležitostiami, sa konali rozhodnutia a rokovania a ešte máme v zálohe aj hospodárske sankcie. Obávam sa však, že nedosiahnu sa týmito nástrojmi žiaduce výsledky, pretože Irán stále viac závisí od tvrdého jadra vo vlade. Som takisto skeptická, či budú mať hospodárske sankcie také dopady, ako by mali mať, ak jednotlivci ktorí porušujú ktorí boli obvinení z porušovania ľudských práv, sú potom vystavení znásilneniu, násiliu a mučeniu. Takáto beztrestnosť e, je typická pre sudcov, voči ktorým stojí Nasrin Sutudeova. To je práva tvár iránskeho režimu. Kým ešte mám slovo, pán predsedajúci, chcel by som, chcel by som povedať aby naši talianskí kolegovia boli láskavo ticho, pretože vyrušujú nás tu v snemovni. Ich téma sa už skončila a teraz je na pretrase iná. Ďakujeme pani Šake. Kolegovia, vypočuli ste si požiadavku pani Šakovej na to, aby ste stíchli. Mohli by ste, prosím, mlčať, ak máte i súkromné záležitosti na rozhovor, prosím, vonku. Teraz bude hovoriť pán Stevenson. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel som dnes porovnávať Islamskú republiku Irán s nacistickým Nemeckom, ale musím povedať, že si myslím, že dokonca je Irán ešte horší, ako bolo nacistické remeslo. 65 ľudí bolo obesených iba tento rok. Desiatí včera. A najprv im skonfiškovali domy, boli nelutosne vysmievaní a mučení, kým ich zavesili na šibenicu. Toľko ľudí, ktorí trpeli v posledných týždňoch, môžeme to nazvať holokaustom a nenávisťou voči Židom, to, čo káže Ahmadženidát voči Izraelu, on a Chomejny predstavujú potieranie občanov kameňovaním, amputáciami, mučením a vykon- popravovaním detí a tehotných žien. Dvaja, ktorí boli vo väzení, mali tento týždeň amputované ruky a ďalších dvoch odsúdili na amputovanie rúk a tieto rozsudky sa čoskoro vykonajú. Každý, ktorého deti sú vystavené takémuto zaobchádzaniu a ktorí ho obraňujú, sú vystavení podobnému zaobchádzaniu. Nasrin Sutudová obhajovala mnohých takýchto ľudí, ktorí boli takýmto fašistickým režimom odsudení a mučení. Neuveriteľné odsudenie na 11 rokov vo vezenia len za to, že obhajovala ľudskosť a že si robila svoju vlastnú prácu. Tyrani a skutoční kriminálnici sú e, vo vláde a nie sú volaní za zodpovednosť. Kritici zo západu by mali sa snažiť prispieť k pádu tohto režimu. Ak by som sa mohol podpísať po takýto projekt, podpíšem sa. Zlo nesmie zvíťaziť a pokiaľ sa pokladáme za obhajcov ľudských práv, ženských práv a obhajcov slobody, tak by sme mali konať. To by bolo lepšie pre celý svet. Ďakujem, pán Stevenson. A teraz pán Kročeta na minútu a pol. Grazie, presidente. Nel chiedere l'immediata liberazione... Ďakujem pekne, pán predseda musíme, poš- aj keď budeme okamžite žiadať o prepustenie e, Nasrin Sudute a musíme ale však urobiť viac, aby e, sa lebo z celého sveta musí, musia prichádzať výzvy e, do jedných z najkrutejších režimov, ktoré momentálne sú v vláde. E, táto krajina je nebezpečná e, z hľadiska porušovania ľudských práv, ale takisto aj z hľadiska toho, že majú jadrový program, a takisto aj zmarili, manipulovali voľby, takisto je veľké násilie proti oponentom režimu a bestrestnosť eh, osôb, ktoré ani nikdy neboli obvinené, diskriminácia žien, eh, homosexuálov, nedostatok eh, slobody vyjadrovania, slobody zhromažďovania a hm, takisto sú tam tábory, ktorých, pracovné tábory, ktorých sú ľudia kameňovaní a mučení denne, vrátanie neplnoletých osôb. Niekedy mm, sa využíva strašné mučenie. A táto kritika nie je voči islamu, ktorý je postavený na mierovom základe, ale je to zamierené proti iránskému režimu. A to, o čom dnes diskutujeme, je ďalšia miera justičnej, justičného zlyhania alebo nedostatku útok e, je proti niekomu, kto sa snaží brániť občanov. A títo občania nie sú schopní alebo nemôžu sa, sa, sami sa chrániť. Teraz má slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak by, e, ak sa, ak sa začne teda alebo vtedy, keď, odkedy začali e, s jadrovým programom e, v E, Iráne, tak e, sa prestalo diskutovať o ľudských právach. A to je vlastne aj prípod svým súdu. To ona vlastne bola potrestaná za to, že pracovala v oblasti e, ľudských práv, za ľudské práva tvrdým, um, z, z, tým trestom 11 rokov. Má zákaz opustiť Iránu a podobne, Irán a podobne. A to je v podstate na báze rozhodnutia akéhosi e, súdu. Avšak toto je súčasť stratégie iránskeho režimu režimu, aby neustále, e, alebo neustále utišovať e, obhajcov ľudských práv a osobitne rôznych e, aj právnikov, ktorí pracujú v oblasti ochrany ľudských práv, preto musíme vyjadriť veľkú podporu ľuďom, ktorí napriek všetkým týmto hrozbám bojujú v prospech ľudských práv. Predseda, ďakujem pekne. Teraz mám pán Rusonier Romevaj Rúda slovo na dve minúty. Ďakujem pekne a ja veľmi e, ľutujem, že opäť hovoríme o Iráne, ale musíme o ňom hovoriť, pretože situácia v Iráne je absolútne problematická a už dramatická. A práve preto je veľmi dôležité, aby tento parlament stále zopakoval e, výzvu po prepustení všetkých politických väzňov, aj tých, ktorí boli pre, zavretí e, minulý rok v súvislosti s mierovými politickými aktivitami. E, tento parlament musí zase vyzvať iránske úrady, aby rešpektovali slobodu vyznania a slobodu zhromažďovania a veľmi odsúdiť odsúdenie Nasrin Sudute za jej e, odvahu a jej zainteresovanosť. A tento parlament e, um, musí požadovať e, okamžité prepustenie jej a jej ďalších spoluodporcov režimu musíme takisto um, volať potom, že zákaz opustiť Irán je veľkým tre, je trestom samotných, alebo je, je, je trestným činom, ktorý spáchajú samotné orgány na ľuďoch. A preto musíme volať po nezávislom preskúmaní um, súdnych orgánov v Iráne po e, voľbách minulého roku. Takisto musíme aj odsúdiť bombové útoky v Čabahade a vyjadriť našu úprimnú sústrasť obetiam, e, príbuzným obetí. A takisto by som chcel povedať, že tam my sa veľmi obávame akéhokoľvek prenasledovania um, náboženských um, skupín alebo náboženských menšín v Iráne. A musíme pre, um, vysielať signál, že politický rozvoj e, je možný len tedy, keď sa vezmu všetky ostatné náboženstva do úvahy a budú sa rešpektovať. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za politické skupiny pán Sonik za EPP na jednu minútu. Nasrim Sotude už včasne dáva nám podstavu do debaty na Fórum Európejským. Nasrin Sotude tá už bola, oni sa už hovorilo v predchádzajúcich tej rozprave v Európskom parlamente 4. septembra minulý rok bola vyhlásená za, za vinu z zo rady e, krajiny alebo konšpirácie proti e, krajine. Teraz bola odsúdená na 11 rokov väzby a 20 rokov zákazu um, výkonu právnického zamestnania, takisto nesmie opustiť Irán. Podobne aj iní politickí väzni e, boli predmetom veľmi prísnych rozsudkov a boli odsúdení na dlhodobé e, väzenie. Také musíme jasne vyjadriť, že toto všetko je porušením ľudských práv aj hlavne práv na spravodlivý, e, spravodlivé súdne konanie na strane súdu T venovala svoj život e, ochrane osôb, ktoré boli odsúdené e, na doživote alebo osoby, ktoré sa e, snažili o budovanie demokracie a preto my nesmieme zostať chladnými a musíme bojovať proti tomuto režimu. Teraz na Kretu za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Podporujeme požiadavku na to, aby sa okamžite prepustil Nasrim Satude, ako aj všetci politickí väzni v Iráne. Tisíce Iránčanov zaplatili svojim životom za to, že sa snažili oponovať režimu. Nasrim Sutude bola odsudená na 11 rokov väzenia, mesiace bola držená v izolácii. Ona ako obhajkynia ľudských práv, ako právnička, sa zastáva ľudí, ktorí sa snažili odporovať režimu v Iráne. V väzeniach je veľa iných disidentov a rovnako ako ona tam trpí aj s mnohými blogermi. Európska únia musí, musí ukázať to, že odsudzujeme takéto kroky. E SVČ musí konať veľmi jasne a odhodlane a musí sa zasadzovať za to, aby boli títo väzni prepustení. Ďakujem pekne a teraz v mene ECR pán Tenok. Ďakujem, pán predseda. Nikdy by sme nemali zabudnúť tejto snemovni, že môžeme slobodne diskutovať a to, čomu sa tešíme v Európe, neexistuje v mnohých častiach sveta. Nikde to nie je zjavnejšie než v Iráne a napriek tomu v tejto snemovni zistujeme, že diskutujeme o alarmujúcej situácii s ľudskými právami v islamských republikách vo svete a mnohí opoziční ktorí pred 8 mesiacmi podporovali prezidentské voľby, rep- zastupovali ako právnici maloletých ľudí, ktorí mali byť popravení. V septembri minulého roka boli odsudení mnohí ľudia za to, že šírili propagandu a že ohrozovali národnú bezpečnosť. Teraz jedna z týchto právniček bola odsudená na 11 rokov vo vezení a 20 rokov nesmie vykonávať právnickú prax. Bola odsudená okamžite a bezpodmienečne. Ja vyzývam vysokú predstaviteľku, aby sa k tomuto vyjadrila, pretože ide o brutálne porušovanie ľudských práv režimom prezidenta Ahmadžineda. Spoločné hodnoty, ktoré vyznávame v EÚ, by sme mali podporiť a využiť aj naše obchodné e, páky. Slovo má pán Skúria na jednu minútu. Ďakujem pekne. Máme to vlastne už neviem koľkú debatu v porade o porušovaní ľudských práv v Iráne. V tomto prípade ide o právničku, ktorá sa zasadzovala za ľudské práva vo svojej krajine tu ide o boj proti koreňom. To sú tí, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva a snažia sa e, bojovať proti režimu Ahmadi, Ahmadinejada. V dohľadnej dobe budeme hovoriť o ďalšom prípade, ktorý sa udial v Iráne a Dôležité, že ten režim za týmto vidí určité kriminálne postupy, konšpiráciu a tak ďalej. Ja si kladiem, pán predseda, otázku, že keď to je vlastne tak, že máme delegáciu pre vzťahy s Iránom, ako budem ďalej pokračovať, ako môže vôbec táto delegácia spolupracovať s týmto režimom. Ďakujem pekne, ukončili sme rozprávu a teraz vystúpia spontánne rečníci a teraz dám slovo pánovi Kelimu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Máme tu hroznú situáciu v Iráne. Dnes hovoríme o tom, že Sahri Bahraniová, ktorá bola odsudená za cudzolostvo a odsudená na trest smrti obesením, to sme riešili nedávno. A teraz máme podobný prípad, kedy boli porušené ľudské práva Nasrin Su Hudavej, bola odsudená na 11 rokov väzenia. Jej aktíva boli zmrazené a jej manžel bol tento týždeň zatknutý, teraz citujem, za to, že šíril lži a ovplyvňoval verejnú mienku. Koniec citátu. Myslím si, že by sme mali urobiť maximum, aby sme skončili toto šialenstvo, toto zlo. Strašné zaobchádzanie so ženami v Iráne. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Kelly. A teraz má slovo pán Kutas. Ďakujem, pán predsedajúci. Odsúdenie rozsudku nad Nasrin Sutudehovej toto všetko nám ukazuje, ako málo rešpektu k ľudských právach v Iránu existuje. Režim pána Ahmadinejada brutálne potláča akékoľvek protesty. Aj pri eh, masových protestoch boli 100 tisíce ľudí odsudených. 11-ročné väzenie pre pani Sutadehovu je preto, že táto žena obhajovala mnohých ľudí po zmanipulovaných voľbách v roku 1989. Odsudili ju za slúženie zahraničným záujmom. Toto je jasné porušenie ľudských práv. Je to právnička, ktorá vykonáva svoju prácu, snaží sa ju vykonávať nestranne. A je to jasný prípad nedostatku spravodlivého procesu, ktorý jej mal byť garantovaný. Myslím si, že akákoľvek spolupráca medzi Iránom a EÚ by mala vychádzať z rešpektovania ľudských práv. Teraz má slovo pán Černecký. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dámy a páni, vážený pán predsedajúci, toto je iba ďalší v rade prípadov, ktoré sú naozaj škandálmi a takto to prežíva Európa aj my, parlamentní poslanci. Štát, ktorý sústavne porušuje ľudské práva, je štátom, ktorý nestojí na pevných základoch. Čo sa týka obchodovania, čo sa týka nástrojov, ako sú clá, ktoré máme v rukách, Myslím si, že by sme mali vyžadovať od Iránu, aby rešpektoval ľudské práva, ale zatiaľ to tak nerobíme. Je dobré, že Európsky parlament skúma tieto záležitosti, ale ešte si treba aj uvedomiť, že môžeme vynaložiť politický tlak. Je to znova jeden ďalší prípad, ktorý sa týka Iránu a ktorý preberáme v Európskom parlamente a v ktorom sme neboli veľmi efektívni. Preto sa snažme vyvinúť ešte viac politického tlaku. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Aktivisti a advokáti bojujúci za ľudské práva v Iráne sú dlhodobo perzekovaní a zadržiavanie a odsúdenie právničky Nasrin Sutút je smutnou súčasťou týchto perzekúcií

na súdu, to je jednou z najznámejších e, obhankyň ľudských práv v Iráne. Bojovala za Šebada Abada, ktorý bol nositeľom Nobelovej ceny a takisto bojovala za slava, e, za, bojovala za práva e, neplnoty, práva malých detí ona jednoducho ako právnička e, plnila svoju úlohu, robila svoju prácu a pomáhala ľuďom v boji proti nekritickej a krutej vláde. E, Nepokoje po nedávnych voľbách e, vlastne aktivizovali aktivistov v oblasti ľudských práv a vláda urobila všetko preto, aby umlčala opozíciu tak v Iráne ako aj inde. Európsky parlament obracia pozornosť e, ľuďom napríklad z Ašravy, ktorí napísali aj písomnú deklaráciu parlamentu. A je dosť zvláštne, že jednoducho medzinárodné spoločenstvo nemôže nič urobiť e, s týmto režimom. Pani Geringer-Orenberg. Przewodniczący, v trakte poprzedniej debaty o... Pán predseda, počas predchádzajúcej rozpravy, ktorá sa týkala porušovania ľudských práv v Iráne pred niekoľkými mesiacmi, som vo svojom vystúpení uviedla, že každý deň je 5 os- občanov e, Iránu informovaných o tom, že čo skoro prídu o život v e, dôsledku e, rozhodnutí rozsudkov súdov. Avšak my sa musíme pozrieť na situáciu tých sudcov, ktorí e, sa snažia chrániť ľudí a chránia ľudské práva. Nasrin Sutudet bola najprv múčená a potom bola odsúdená na 11 rokov väzenia. Je jasným príkladom e, tohto, ale boli tu aj ďalšie represie, ktoré sa dotkli viacerých ochrancov e, ľudských práv. Mohamed Semi Zadeh. bol odsúdený na 9 rokov, potom ďalší právnik bol odsúdený na 9 rokov len preto, že zastupoval svojich klientov pred súdom. Ja si myslím, že mali by sme využiť aj právomoci našej vysokej eh, predstaviteľky pre zahraničné otázky, aby sme zahrnuli otázku ľudských práv aj do našich rokovaní s Iránom. Predseda, ďakujem teraz pani Makovej. Nasrim, prípad sú Sutuda je veľmi vážny, pretože bola odsúdená na 11 rokov väzenia a nesmie pracovať ako právničko a nesmie ani opustiť krajinu po 20 rokov. Čo urobila? Len chránila politických aktivistov, medzi nimi aj držiteľa Nobelovej ceny, takisto novinárov a neplnoleté osoby, ktoré boli odsudené na smrť. Od roku 2009 eh, minimálne 15 právnikov, ochrancov ľudských práv bolo eh, uväznených e, v Iráne posledný, za posledný rok. A toto sú opatrenia, ktoré porušujú ľudské práva a základné princípy e, výkonu povolania právnika. Preto volám e, rada, po rade, aby okamžite aby volala po okamžitom prepustení na srin sú tu z väzenia. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávame slovo ešte komisii komisárovi Fulemu, aby odpovedala niektoré vaše otázky a názory. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia je veľmi znepokojená tým, ako sa zhoršuje situácia v oblasti ľudských práv a ako sa okliešťujú základné slobody v Islamskej republike Irán. V posledných dvoch rokoch sa situácia zhoršila, predtým bola zložitá, teraz je takmer nemožná je takmer nemožné obhajovať ľudské práva. Čo sa týka Nasrin Sutude a ďalších ľudí, ktorí vykonajú podobnú činnosť, tak im sú odoberané základné práva a pracovať z väzenia je nemožné. Dopad jej uväznenia je jasný. Tí Iráni, ktorí sú dostatočne odvážni a snažia sa zasadzovať za ostatných a snažia sa ich brániť, sú zastrašovaní, väznení alebo aj horšie. Európska únia o tom hovorila, vydalo sa viac ako 10 vyhlásení a roku 2010 zo strany e, vysoké predstaviteľky Ashton. Bol to pri viacerých príležitostiach. Zároveň Európska únia e, vyslala e, demarše iránskym orgánom, žiadala o vysvetlenie, objasnenie situácie a žiadala jasné zlepšenie situácie v krajine. Vyhlásenie v prípade Nasrin Sutude bolo vydané 14. januára 2011 zo strany pani Ešton. Tu sa spomínala pani Sutude, ako aj ďalší prípad. A obidvaja títo ľudia boli odsudený na väznenie, v jednom prípade 11 rokov, v druhom prípade 4 rokov. Irán sa e, títo dvaja ľudia sú ľudia, ktorým bola odopraná ich sloboda a nemôžu sa brániť. Európska únia bude pokračovať v tom, že bude upozorňovať iránske orgány na to, že je dôležité v prvom rade naplniť medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z multilaterálnych dohôd, ktoré podpísali a ratifikovali. Budeme aj naďalej hľadať spôsoby, ako budeme môcť obhajovať ľudské práva v Iráne efektívnejšie, využijeme všetky prostriedky, ktoré budeme mať v dispozícii. Iránsky občania si toto všetko zaslúhujú. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you, Commissioner. The Ďakujem pekne. Končím diskusiu, ale ešte sa tu hlasí pán posel v rokovacom poriadku. Musím povedať, že máme v eh, parlamente asi nezmyselnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá zatraktívnym plenárnych schôdzí. Dnes by to mali byť a, a pozerať sa, že sa tu deje. Štvrtok po obede je dobrý termín, treba mať dobrého flexibilného, spravodlivého predsedu a potom máme hneď zájmovú plnárnu schôdzu. Ďakujem pekne, pán Poselt. Ja to odkážem pánovi Svobodovi, ktorý predseda našej pracovnej skupine. So now, colleagues, we can Dobre, kolegyne, kolegovia, teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Takže pripravte si vaše hlasovacie karty. Mám tu sedem návrhov uznesenia, ktoré sa týkajú Pakistanu. Najprv budeme hlasovať o Pakistane.